hlasovanie. Na programe zasadnutia máme teraz e, uznesenie o Azerbajdžane. Slovo má pani Lunaček. Ďakujeme, dámy a páni. V rámci východného partnerstva Žiar Azerbajdžan sa e, stal krajinou e, s najhorším výsledkom vlasti ľudských práv. Dokonca Bielorusko nedávno prepustilo šesť politických väzňov. Teda Ľudské práva, keďže majú byť a musia byť e, kľúčovým prvkom vo vzťahu s tretimi krajinami, musíme spoločne obhajovať e, práva tých, ktorí sa snažia brániť ľudské práva, e, slobodu slova a médií. Nemôžeme mať dvojité štandardy s krajinami, ktoré majú ropu a tie, ktoré nemajú a taktiež tie, ktoré majú zemi plynu, tie, ktoré nemajú. Taktiež chceme vyzvať a krajinu by prepustila okamžite všetkých politických väzňov a tiež, aby mohli lekári navštíviť príslušné Eh, osoby Lejlu a Rasimu. No, taktiež, eh, čo sa týka občianských práv a nezávislých vzťahov eh, týchto mimovládok, chceme požiadať okamžité prepustenie zadržiavaných osôb. Dúfame, že si to aj azerbajdžanské orgány prečítajú. Okrem toho sa tu uvádza, že všetky rozhodnutia, súdne rozhodnutia sa musia dodržiavať taktiež rozhodnutie z júna 2015, ktoré volá potom, aby na území Azerbajdžanu eh, bolo okamžite zrušené eh, pôsobenie eh, vojska a vojenská okupácia. Ďakujem, pán predseda. Na úvod zacitujem jeden z prejavov zo, Stražbu, zo Straž, Štrasburgu spred 14 rokov. Azerbajdžan si vybral rozhodne cestu integrácie do Európy, orientujúc sa na humanistické a demokratické hodnoty Európy. Naozaj mudré slova Eh, od prezidenta eh, z roku 2001. A pritom príbeh vzťahov s Azerbajdžanom je príbehom sklamaní, vzájomných sklamaní. Vieme napríklad, že Azerbajdžan je eh, nedostatočne zaznamenáva neznamená nedostatočný pokrok, pokiaľ ide o Nahorný Karabach. Nerešpektuje výzvy, ktoré musíme vnímať po vojne otázka utečencov a tak ďalej. Je pravda, že medzinárodné spoločenstvo asi nebolo také aktívne, aké mohlo byť pri riešení tohoto konfliktu, ktorý ešte stále e, si vyžaduje životy. Ale dve nesprávne veci nevytvorili. Naše nádeje boli také, že táto krajina bude zdieľať náš príklon k základným slobodám a právam. A teraz tu ale vnímame naozaj, a to poviem mierne, e, veľké obavy. Obyvateľstvo Azerbajdžanu, nuž k ním môžem povedať, že e, treba byť principiálny, je to jednoduché posolstvo. Chceme, aby sa Azerbajdžan vrátil na svoju cestu smerom k európskej budúcnosti. Ďakujem. Vážení kolegovia, prosím, aby ste pridelený rečnícky čas rešpektovali, pretože ak budete hovoriť dlhšie, tak vlastne uberáte rečnícke slovo kolegom, ktorí sa hlásia do postupu keďže aj keďže potom musíme už e, hlasovať, takže prosím zohľadnite e, vaše e, správanie voči kolegom. Slovo má pán Preda. Ďakujem za EPP. Na úvod poviem to, čo je už v našom uznesení, naše obavy vo vzťahu k situácii e, zdravotníctva a zdravia e, väznených žiadame, aby boli čo najskôr e, prepustení. Teší nás skutočnosť, že tichá diplomacia, ako tomu hovoríme, ukázala určité e, výsledky, ale ešte sme nepodpísali spoločné e, uznesenie, pretože sme nedokázali akceptovať stratégiu zelených, vojsť do pléna bez toho, že by to prešlo cez AFED a žiadať od pléna, aby plénum rozhodlo o nástrojoch o susedskej politiky, o e, vyšetrovaniach, ktoré realizujú inštitúcie únie ktoré, kde Tusk podpísal e, dohody s Ilievom, aby sa e, sme pokročili v oblasti práv. Táto stratégia zelených nie je racionálna. Budeme žiadať, aby sa dnes nehlasovalo k tomuto uzneseniu, ktoré jednoducho dôkazom radikalizmu, ktorý prináša čo len negatívne dopady. Pán Korál, ďakujem pekne, pán predseda. Trošku náhodou, trošku zhodov náhod eh, hovoríme eh, aj o Bielorusku, aj o Azerbajdžane počas tohto plenárneho zasadnutia. Eh, tento parlament sa veľmi odlišne správa voči dvom krajinám, ktoré sú v geograficky tej istej oblasti a pokiaľ ide o držiavanie ľudských e, práv, e, boli by e, v rovnakej oblasti, dokonca v Azerbajdžane sa viac odsudzujú ľudské práva, viac než Bielorusku. S Azerbajdžanom ale robíme obchod, Bieloru, voči Bielorusku stanovujeme sankcie. Azerbajdžan je pre nás totiž užitočný, pretože má pre nás súroviny Takže e, každému je jedno, e, že sa tam nedodržiavajú ľudské práva, že sa tam mučia e, ochrancovia ľudských práv a novinov. Dôležité sú obchody s touto krajinou a takýto prístup je úplne nesprávny prístup zo strany EPP. Pretože keď hovoríme o ľudských právach, tak tie dávame až na druhé miesto pri Azerbajdžane, na druhé miesto po obchodoch. Slovo má pani Veržia. musím reagovať na pánu Predu. Už niekoľko e, mesiacov odsudzuje parlament situáciu v Azerbajdžane. Komisia potvrdila, že demokratická situácia, v, e, pokiaľ ide o ľudské práva, sa výrazne v krajine zhoršila. E, pritom sme spojení partnerskou dohodou a keďže tu je blokáda k asociačnej dohodne, tak sa hovorí o protokole a participácii EÚ. E, v, žu, v júli práve e, sa zúčastnil návštevy e, pán Tusk. Áno, pán Preda, instrumentalizácia neprichádza z tejto strany e, pléna. Veľmi nesprávne odsudzujete. veľmi silné rezervy nerastných surovín krajiny určite vysvetľujú postoj Európskej únie a menovite vašej strany. Ako by mohlo byť naše hlasovanie dvieryhodné, aby sme sa vyhli tomu, že ľudské práva je, zase raz sú obetované? To vysvetľuje, že klan, ktorý je pri moci, sa teší, že e, na úkor e, obhajcov ľudských práv e, bude obetovaný pani Šáke. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Ľudské práva ich porušenia systematicky e, narastali v Azerbajdžane. Sú tu príliš e, veľké tresty pre e, bojovníkov za ľudské práva. Je tu veľa politických väzňov, občianská spoločnosť, politická op- opozícia, novinári čelia zastrašovaniu, násiliu a represáliám tí, ktorí teraz vyzývajú, aby tu bola tišia diplomácia a dlhší čas na ňu, mali celý čas, e, e, množstvo času, aby zabezpečili, že ľudské práva v ich krajine fungujú a aby sa rešpektovali záväzky, ktoré, e, ktorí sa prihlásili. Záväzky v rámci OBSE, aby sa zabezpečilo, že strategické východné partnerstvo takisto zahrňa rešpektovanie ľud- demokracie a ľudských práv. Nepotrebujeme ďalší typ ruského scénáru v Azerbajdžane a preto musíme hovoriť e, nahlas a teraz. Aká je alternatíva pre silné slova v, zoči voči oči najhorším porušeniam ľudským, ľudských práv? Čo už môže urobiť tichá diplomacia? Áno, dialog, ale so silným posolstvom. Doteraz sme boli svedkami toho, že akékoľvek tiché snahy nepriniesli žiadne výsledky. Ďakujem. Ďakujeme slovo má pán Weidenholzer. Ďakujem. Azerbajdžan na, nie je tu poprvýkrát témou. Veľmi radi by patrili k Európe. Tento rok s, veľ, s veľkou pompou zorganizovali e, Európske olympijské hry. E, spájajú nás s ním hospodárske záujmy a ob, hospodárske záujmy e, sú vždy obojstranné. A v takejto situácii máme určite právo klasi otázku, do akej miery Azerbajdžan chce dodržiavať právny štát takisto ľudské práva, veď ste e, veď ako e, členovia Rady Európy sa musia držať a podpísali dohovor o ľudských právach. Je naozaj smutné, že Azerbajdžan e, pravidelne zamieta všetky naše výhrady, to ale nie je seriózne, situácia je vážna, budeme to počuť ešte viackrát a nesmieme tu povoliť, práve v prospech ľudských práv v Azerbajdžane, ale tiež v zmysle európskych záujmov. Slovo má e, pani poslankyňa Thun Honstein. Ďakujem pekne. V tejto krajine je dvakrát viac politických vozňov ako v Rusku a v Bielorusku. A v akých podmienkách disidenti žijú, to sme si vypovedali vypočuli už od predrečníkov. Prezident Aliev, tomu je to jedno, jeho medzinárodné záväzky neustále poručuje e, e, Európsky dohovor o ľudských právach. Tu sú potrebné naše jasné kroky, jasné slova a ja si veľmi dobre pamätám, keď my v našich krajinách, v našej krajine, keď v 70. 80. rokoch vládla komunistická diktatúra, sme proti vládam takéhoto charakteru sme bojovali a vtedy sme veľmi jasne hovorili, potrebovali sme potrebovali sme slova Európskeho parlamentu, boli pre nás vtedy také dôležité. A mne je ľúto, že moja politická skupina nepodpísala spoločné uznesenie, pretože ľudské práva to nie je e, záležitosť nejakých e, partajných otázok. Situácia v Azerbajdžane, prosím vás, hlasujte pre túto pre toto uznesenie. Ďakujem. Honorable Piri. Slovo poslankyňa Piri. Ďakujem pekne. Takto sme tu sedeli už pred rokom. Hovorili sme uh, hambe, že existujú takéto vôbec porušenia ľudských práv Jeden z bojovníkov za ľudské práva z tejto krajiny bol dokonca nominovaný za Sacharovú, na za Sacharovú cenu. Táto kritika zjavne tam nedorazila. E, v lete som bol v tejto krajine, e, keď tu prebiehali tieto zinscenované e, procesy. Obžalova nám bola vyslovene za sklom, nemohla vôbec hovoriť so svojimi právnikmi Takto vyzerajú tamojšie e, procesy. Všetko iné než spravodlivosť. Ide o ľudí, ktorí majú často šest, viac ako 60 rokov, majú zdravotné e, problémy a väznení sú na 6 či 7 rokov. To je vlastne e, sa rovná trestu smrti. Európska únia sa minimálne doteraz starala o stav veci Konečne prichádza tento apel k prepusteniu. Nedošlo k nemu však obžalovaní sedia nevinne vo väzbe. My by sme mali jasne hovoriť a žiadať od e, orgánov, aby Azerbajdžan všetkých týchto e, väznených e, aktivistov prepustil. Dôležitá v susedskej politike je princíp viac za viac viac právneho e, štátu, e, e, ak tá krajina poskytne viac väčšiu mieru právneho štátu, o to viac dáme privilégií. Takisto ale musí platiť menej za menej. Ako členovia Rady Európy musia si plniť svoje povinnosti. Moja skupina sa vyslovuje za cielené finančné sankcie a vymáhanie dohôd. Ďakujem. Ďalší rečník. krajiny, s ktorými máme partnerstvo, k ním patrí aj Azerbajdžan a úlohou Európskeho parlamentu je sledovať situáciu v takýchto krajinách. Veľmi často sa zaberáme situáciou v Azerbajdžane. Vypracovali sme teraz veľmi prísne e, uznesenie k tejto krajine, tiež by malo dopad, ale obávam sa, že nebude. Táto krajina je veľmi často kritizovaná na medzinárodnej úrovni aj zo strany susedných krajín, ako Arménsko má na svojom e, e, území e, ruské vojska. Tiež teda ide aj o občanov z Náhorného Karabachu. My v Európe nerobíme toho dosť. Táto krajina je pre nás strategicky dôležitá Mali by sme ju eh, viac eh, kritizovať a aj eh, by mala byť predmetom takého celistvejšieho prístupu z našej strany. Teraz má slovo pán Sebastia. Ďakujem, pán predseda, srdečne ďakujem. Diskutujeme tu dnes o ľudských právach v Azerbajdžane. Už v roku 2009 sme hovorili, že situácia je v tejto krajine alarmujúca, pokiaľ ide o ľudské práva a odvtedy stále znova pripomíname, aký nebezpečný je totalitárny režim v tejto krajine a čo to prinieslo. Režim tam stále potláča základné práva a ešte to má vplyv aj na susedné krajiny Azerbajdžanu. Treba, aby táto krajina dodržiavala eh, to, k čomu sa zaviazala eh, skupina krajín z Minsku. Vidíme, aká korupcia v tejto krajine vládne, kupujú sa tam eh, politici a EÚ napriek tomu vníma Azerbajdžana ako partnera. Takýto režim nemôžete predsa vnímať ako partnera. Nemôžete s ním mať politiku sredstva, s ním nás nespájajú žiadne hodnoty. Nemali by sme už teraz e, e, iba hovoriť, ale naozaj aj e, pristúpiť ku konkrétnym činom. Veľa novinárov a aktivistov je tam uväznených a potrebujú rýchlo našu pomoc. Pán Bonanno. Ďakujem. Pán predseda, ja si vás veľmi vážim, takže budem naozaj aj vážny aj teraz. Ja sa cítim priateľom Azerbajdžanu a azerbajdžanských obyvateľov a teda nesatočňujem sa s tým, čo to zaznelo doteraz. Na čo je toto uznesenie? Aký je jeho účel? však e, ak by ste si chceli e, vyčistiť nos, môžete si vyčistiť nos s ním. Iný e, účinok to mať nebude. Myslíte, že Azerbajďan sa zlakne, e, že niečo iné urobí? Vôbec nie je to e, naozaj smiešne do Európskeho parlamentu. Iba produkuje e, papier, ktorý nemá žiaden úžitok, iba ak si náhodou chcete vyčistiť nos. Ide tam napríklad aj o práva e, žien podobne. Keď vy hovoríte, že tam nie sú e, e, práva, nuž tak prečo obchodujete napríklad s krajinami ako je Čína, kde e, sa ešte stále praktikuje trest smrti, alebo keď sa hovorí o Nigérii, o, ale aj tam je ropa, takže tu vnímate inak. A takto to je aj v prípade iných krajín. Ako už e, povedal kolega predo mnou, Eh, sú tam nie dvojaké metre, ale mnohoraké metre. Eh, takže ja hovorím, nech žije Azerbajčan, nech žije jeho eh, ľud. Choďme tam a naozaj diskutujme spolu s nimi. Nemali by sa to ponechávať iba na lobby. Choďme za nimi a naozaj sa snažme vyriešiť situáciu. Takýto by bol správny prístup v oblasti zahraničnej politiky. Poslanec Kelly. 100% súhlasím, že musíme vynaložiť e, všetok tlak na Azerbajdžan, aby začal rešpektovať ľudské práva. A e, účelom tohto dnešného desenia je práve toto. Žiaľ je nešťastné, že PP e sa nachádza v pozícii, že nemôže podporiť toto uznesenie. Musíme ale urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili spoločné uznesenie, s ktorým by mohli súhlasiť všetky politické skupiny. Pre nás návrh, že by sme mali okamžite e, tam sa používa slovičko o, o, okamžite, e, e, preušiť to rokovanie, tak to nemá zmysel. Keby sme išli takouto e, cestou z Iránou, tak e, by sme to nemali e, ten e, jadrový deal teraz e, s ním. Takže snažme sa urobiť e, e, niečo pre túto krajinu, aby sme zmenili tú situáciu, v ktorej sa nachádzame dnes. Chceme, aby sa v Azerbajdžane rešpektovali ľudské práva e, a skúsme nájsť nejakú cestu, k ktorej by sme sa mohli pripojiť všetci. Ďakujem, slovo má pani Manesku. Ďakujem, pán predseda. Európska únia a Azerbajdžan musia naďalej spolupracovať ako sa to spomenulo aj pri e, návšteve azerbajdžanského prezidenta v Bruseli. Je to dobré pre obe strany, nielen pokiaľ ide o energetiku, ako už zaznelo, ale aj pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. Samozrejme, máme obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských e, práv. E, žiadame miestne orgány tam, aby tieto problémy riešili, ale zároveň chceme poukázať aj na to, že takáto situácia E, túto krajinu od, e, od e, hodnot, od ľudských hodnot vzdialuje aj od toho, k čomu sa sama zaviazala. Myslíme si, že tieto dohody by mala táto krajina dodržiavať a EÚ by mala ísť cestou, že to bude stále znova žiadať. Nebolo by dobre pre žiadnu zo strán, keby sme postupovali extrémne. Ďakujem. Ehm, ďalší rečník, ktorý sa hlásil, do, eh, keďže aj nie je prítomný, takže slovo má ďalší rečník. Ehm, Európska únia chce rozširovať svoj vplyv smerom na východ a zároveň približovať tieto krajiny k nám. Niekto si, niektorí si však myslia, že toto východné partnerstvo znamená v podstate možnosť poučovať niekoho. Nie, my by sme ich nemali poučovať, my by sme ich mali približovať k EÚ. Môžeme mať samozrejme určité výhrady ku konkrétnym záležitostiam, k tomu, čo sa deje v Azerbajdžane. Dámy a páni, ale nepranierujme, nepoučujme. E, jednoducho áno náš prístup by mal byť odlišný. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Jakovčič, ktorý ale nie je prítomný, takže e, pán Agea. Pani Agea. E, ďakujem pekne. Od roku 2009 e, parlament prijal sedem uznesení k situácii ohľadom ľudských práv v Azerbajdžane. Skutočnosti, o ktorých sme dnes e, počas rozpravy diskutovali, e, hovoria o tom, že e, týchto sedem uznesení nie je len jedno. Je to, že tento režim v jednoducho odstránil každú formu demokracie v tejto krajine. A nie je to tajomstvom, pokračuje aj v mm, bombardovaní v susedných krajinách, e, napríklad v Arménsku, v Hodnom Karabachu. E, pred pár dňami tam e, bola opäť jedna žena zranená. Týmto by sme sa mali zaoberať nie len preto, aby sme e, sa postarali o to, že to, čo sme prijali v roku 2009, e, bude rešpektované, ale treba naozaj začať aj so sankciami, aby e, sme podporili vytvorenie naozajstnej demokracie, pretože ľudia v Azerbažene si to zaslúžia. Takže Azerbajdžan si zaslúži sankcie, ktoré by približili krajinu k slobode pre jej občanov. Pán Pospíšil, pán Ďakujem. Ja som e, pozorne počúval diskusiu, ktorá tu zaznela. Jeden e, kolega e, sa pýtal, na čo je takéto uznesenie v Azerbažne sa aj tak nič nezmení. Zásadne s ním nesúhlasím. Domnievam sa, že uznesenie, ktoré odsudzuje justičnú zlovôľu v Azerbajdžane zmysel má tí, e, ktorí sú disidentami, totiž to, ktorí bojujú proti totalite v Azerbažane, dávame tým signál, že ich podporujeme a je to pre nich jasná a významná morálna podpora. Napríklad e, novinárka Khadija Ismailová, ktorá bola nedávno odsudená na 7,5 roka v úplne vykonštruovanom e, procese. Pre takýchto ľudí, myslím, je dôležité jasne povedať, že Európska únia za nimi stojí, že ich podporuje a že ich boj za demokraciu a právny štát v Azerbajdžane sledujeme a že im držíme palce. Myslím, že to je veľmi dôležité a preto e, som e, za to, aby sme takéto uznesenie prijali. Pán Čarnický. No, nie je prítomný. Pani Mihajlová. EUn e tulee kaikissa tilanteissa Európskej únii musíme vždy obhajovať ľudské práva. Ja som e, toho istého názoru ako autori tohto uznesenia, že v Azerbajdžane eh, je veľmi znepokojúca situácia v oblasti ľudských práv, ale v tomto uznesení sa uvádzajú sankcie, navrhuje sa, aby v susedských vzťahoch eh, sa stanovili ste podmienky, aby sa zakázali udeľovania víz a tak ďalej. Podľa mňa toto sú veci, ktoré by sa mali najskôr pripraviť vo výbore veľmi um, dôkladne, až potom by sa malo rozhodovať v pléne. Podľa mňa nie je vhodné, aby sme takto narýchlo tu v pléne s rozdielom niekoľkých hlasov e, schválili e, dosť závažné rozhodnutia, aj keď možno ide o pozitívne veci. Domnievam sa, že takáto uznesenie bez dobrej prípravy nedocieli to, čo by sme chceli. Isté, že niektorých to možno uspokojí, že sa to povie na hlas, ale myslím, že nám by malo záležať na tom predovšetkým, aby sa dosiahol pokrok a zlepšenie vlastných ľudských práv. Ďakujem pekne, pán Polčák. Ďakujem, ďakujem pane predsedo, za udelenie Ďakujem za slovo. A ja chcem odsúdiť tento konkrétny prípad, ale aj všetkých, všetky ostatné prípady, o ktorých sa tu hovorilo, podľa mňa nie je možné tvrdiť, že ľudské práva majú inú kvalitu, inú úroveň, ak sa týkajú inej konkrétnej krajiny. Aj v tomto prípade budem podporovať konečný návrh uznesenia, ale chcem vyzvať Európsku úniu a jej orgány, aby zvážili, nakoľko je možné na území EÚ na pôde orgánov prijímať záväzné rozhodnutia medzinárodných tribunálov, ak daný štát ich uznáva, či už Ide o Radu Európy v Štrasburgu, kde sídli aj Štrasburský súd pre ľudské práva. Talianský kolega sa pýtal na to, ako sa k tomuto návrhu uznesenia postaví Azerbajdžan. Isté, že tento návrh uznesenia nemusí donútiť Azerbajdžan k ničomu, ale ak by Európska únia našla nechať nejaký mechanizmus výkonu ľudských práv, myslím, že by to bolo hodné a prospešné pre celú úniu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Marias. Ďakujem. V júni pred európskymi majstrovstvami eh, sa diskutovalo v Európskom parlamente o Azerbajdžane. Bolo to len politicky cieľené diskutovanie a teraz opäť sme svedkami veľmi slovne bohatého uznesenia, ktoré vôbec nie je vyvážené. Vôbec tam nie sú zastúpené obe strany. Podľa mňa parlament sa to uberá nesprávnou cestou. Rozhodli sme eh, sa nevyslať žiadnych pozorovateľov na parlamentné voľby v Azerbajdžane. Vidíme, že tento štát sa izoluje a vzdialuje od EÚ. Ide tu aj o energetickú bezpečnosť, e, bezpečnosť dodávok energie. Musíme si uvedomiť, kto bude mať e, prospekt z toho, ak sa Azerbajdžan bude uberať takýmto smerom. Musíme si uvedomiť, e, akým smerom sa Azerbajdžan otočí. Ja podporujem návrh, aby sa celá táto vec odložila. Ďakujeme pekne. A teraz pán komisár na to, aby uzavrel rozpravu, dostáva slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, Azerbajdžan, ako viete, je úzkým partnerom vo viacerých významných oblastiach eh, pre Európsku úniu, okrem iného v otázkach energetickej bezpečnosti a regionálnej stability. Naše vzťahy sa zintenzívnili v posledných rokoch na základe e, východného partnerstva a boli by sme radi, keby tieto vzťahy naďalej sa rozvíjali na základe spoločných záujmov a hodnot. Ale sú tu v našich vzťahoch významné otázky, ktorým sa musíme venovať otvorenie a nestranne. Európska únia veľmi pozorne sleduje situáciu v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane. Všimli sme si taktiež e, súdy, e, súdne konanie s Lejlou Junusovou e, a Rajimou Alievou, okrem iného ako aj s Arifou Junusovou, tak ako aj v júni. Ďalšie iné konkrétne prípady. E, to je len niekoľko príkladov novinárov ľudských práv z Azerbajdžanu, ktorých práva boli potlačené. Zareagovali sme teda tento negatívny vývoj vyhláseniami, ale e, taktiež na to poukazovali priamo v rokovaniach na najvyššej úrovni. Naďalej budeme vyzývať Azerbajdžan, aby prepustil obhajcu ľudských práv aj novinárov, ktorí sú uväzňovaní bez e, spravodlivého súdu. Chceme, aby Azerbajdžan dodržiaval svoje medzinárodné záväzky e, z vody OSN, OBSE a Rady Európy, najmä pokiaľ ide o zachovanie slobody prejavu, zhromažďovania a také dodržovanie princípov právneho štátu s nezávislým súdnictvom a prístupom k spravodlivým súdnym konaniam. Nechceme nejako podceňovať eh, výzvy, ktorý v Azerbajdžan čeli v ďalšom rozvoji eh, krajiny v tomto nestabilnom regióne. Sme presvedčení, že jediným spôsobom, ako krajina dokáže dosiahnuť dlhodobú stabilitu a bezpečnosť, je, ak umožní priestor svojim občanom voľne politicky diskutovať títo novinári musia mať možnosť pracovať slobodne. Očakávame zintenzívnené úsilie v tejto oblasti. Kápeme, že azerbajdžanské orgány aktívne e, sa snažia vyšetrovať e, nedávnu vraždu novinára Rasima Alieva. My sa snažíme propagovať e, dodržovanie ľudských práv a máme relatívne dobré vzťahy s mimovládkami v Baku. Naša finančná pomoc je v tomto smere kľúčová, keďže je zameraná na najzraniteľnejšie prvky a jednotlivcov spoločnosti a taktiež um, dokáže zmeniť ľudské životy. Naša delegácia ponúka aj konkrétnu podporu obhajcov ľudských práv, ktorú sú vystavení riziku. Chceme naďalej presadzovať naše spoločné hodnoty v našich bilaterálnych vzťahoch a tiež uh, tie, ktoré vyplývajú z východného partnerstva a z ďalších e, zmluvných dohôd. Chceme v ďalšom prístupe vychádzať e, z dialogu a taktiež e, chceme využívať diplomatické kanály tak, aby naše vzťahy získali nový základ, aby mohli rozvinúť plný potenciál. Chceme už na budúci týždeň začať rokovať z Baku o novej dohode. Toto nám priniesie nové možnosti na rozvíjanie partnerstva s Azerbajdžanom v súlade eh, s našimi medzinárodnými záväzkami. Eh, v tomto procese kritické, ale konštruktívnej podpory Azerbajdžana sa chceme sporanúť aj na vašu podporu. Aj keď chápeme, že niektorým poslancom celkom nevyhovuje myšlienka eh, rokovať a vyjednávať s Azerbajdžanom v aktuálnych okolnostiach, musíme využiť túto novú príležitosť aj na to, aby sme poukazovali na cieľov oblasti ľudských práv, a pretože je to súčasť našich eh, širších vzťahov. Ak by sme túto príležitosť premeškali, nebolo by to v súhľade s našim presvedčením. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár. Oznamujem, že som dostal 7 návrhov na eh, uznesenie na záver diskusie.